Vidím, že nie, takže zápisnice sú tým schválené. Ďalším bodom nášho programu je teraz moje vyhlásenie k rozpočtu 2013 o činnosti zmierovacieho výboru. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, minulý útorok o polnoci podľa článku 314 e, zmluvy vypršala, vypršala lehota na zmierovacie konanie o rozpočte delegácie Rady a parlamentu sa nedohodli e, na spoločnom znení návrhu textu dokumentu a tým e, rozpočtové konanie na rok 2012 na základe návrhu, ktorý predložila komisia, je týmto predčasne ukončené. No a tak, ako sa predpokladá v tomto prípade, je teraz na komisii, aby predložila nový návrh. Komisia už oznámila, že ešte v piatok tohto týždňa, čiže 23. novembra 2012, predloží nový návrh v nádeji, že Rada a parlament ako eh, rovnoprávny, rovnoprávne rozpočtové orgány sa dohodnú na kompromise kompromise, ktorý by umožnil vstup do platnosti riadneho rozpočtu na rok 2013 k 1. januáru budúceho roka. Dovolte mi ešte objasniť, že Európsky parlament samozrejme si uvedomuje svoju zodpovednosť v rámci rozpočtového konania a rovnako ako Európska komisia sa snaží o dohodu. Uvedomujeme si, že v prípade nezhody sú dvanastiny rozpočtu síce schodnou cestou, ako prejsť do budúceho rozpočtového roka, avšak v žiadnom prípade ideálnou. A preto dohoda za každú cenu, ale aj napriek tomu dohode za každú, dohodu za každú cenu parlament nepodporí. Stojíme s našim rozpočtom na rast cesti. Už počas predchádzajúcich dvoch rokov sme verili uisteniam členských štátov, uisteniam, že pozície rady v rámci platieb, eh, ktoré boli nižšie ako návrh komisie na príslušný rozpočtový rok, sme akceptovali. Urobili sme to s uznaním ťažkej rozpočtovej situácie, v ktorej sa nachádzajú niektoré z našich členských štátov. Všetkým inštitúciám bolo jasné, že Únia prijatou úrovňou platieb nedokáže, nedokáže vyžiť a nevyžije. No a preto Rada a parlament na koniec rozpočtových eh, rokovaní ostatných dvoch rokov slávnostne prehlásila, alebo prehlásili, že všetky platby, ktoré nemôžu byť vyrovnané z prijatého rozpočtu, ehm, že budeme rokovať o opravnom rozpočte veľmi rýchlo a bez zbytočných prieťahov v rámci slavnostného prehlásenia parlament aj rada prehlásili, že to chcú čo najskôr a najrýchlejšie plynulo prijať. No a ja vám toto prehlásenie, dámy a páni, prečítam a citujem z anglického textu. S ohľadom na prebiehajúce na snahy o rozpočtovú konsolidáciu v členských štátoch Rada a Európsky parlament sa dohodli na znížení miery platieb na rok 2012 v porovnaní s návrhom rozpočtu komisie. Žiadajú komisiu, aby požiadala o dodatočné platby v opravnom rozpočte, ak prostriedky, ktoré budú súčasťou rozpočtu na rok 2012, budú nedostatočné Rada a Európsky parlament príjmu stanovisko e, čo najrychlejšie ku každému návrhu opravného rozpočtu, aby sme e, sa vyhli akýmkoľvek e, zdržaniam alebo nevyplateniu platieb. Dámy a páni, to nie je prehlásenie nejakých poblaznených poslancov, je to prehlásenie členských krajín Európskej únie. No a do tejto situácie sme sa teraz dostali. Komisia má na, rok, na rozpočtový, rozpočtový rok 2012 účty, splatné faktúry z koheznych fondov, z vedy, programu Erasmus, účty a faktúry, ktoré treba teraz zaplatiť. A to vo výške 9 miliárd eur. A chcem ešte zdôrazniť, že potreba dodatočných platieb na rok 2012 a to len do 31. októbra, nie je založená na nejakých odhadoch, ale na právnych záväzkoch a povinnostiach, ktoré komisia musí splniť, aby sme mohli vážne rokovať o rozpočte na rok 2012, treba najskôr korektne ukončiť rozpočtový rok 2012. Ak ešte eh, nie je jasné, koľko koľko faktor bude predložený do 31.12.2012, nemôžeme zodpovedne rozhodnúť o tom, aký rozpočet budeme potrebovať na rok 2013. Členské štáty to však nestihli do konca zmierovacieho konania vydať uistenie, že sú ochotné a pripravené dodržať svoje prehlásenie k rozpočtu na rok 2012 a poskytnúť tých chýbajúcich 9 miliárd. Avšak na rozdiel od bežných rozpočtových konaní teraz nemôžeme robiť žiadne ústupky. Ak musíme zaplatiť faktúry vo výške 9 miliard eur, nemôžeme splatiť len 2, 3 alebo 4 miliardy a, a ponúknuť túto sumu ako maximálnu, maximálnu čiastku. Avšak do útorka večera to členské štáty presne aj tak robili. No a na tomto základe sa neuzavrala dohoda s parlamentom, pretože to, čo od nás členské štáty požadujú, nie je nič iné ako schválenie deficitného rozpočtu. Parlament však nie je ochotný podporovať takéto neseriózne správanie, ktoré, ktoré majú členské štáty v rámci národných rozpočtov. Ak problém roku 2012 nevyriešime, a veľa nesplatených faktúr preniesieme do roku 2013, eh, kde budeme musieť platiť úroky z omeškania, tak rok 2013, alebo v roku 2013 budeme stať pred neriešiteľnými problémami. Dámy a páni, to nie je riadne rozpočtové konanie. To nie je dobrý finančný manažment, ku ktorému sme sa zaviazali aj podľa rozpočtového poriadku. A preto je jasné, že rozpočet na rok 2013 musí byť dostatočný, aby sme dokázali vyrovnať všetky platby budúceho roka. A aj niektoré pohľadávky z roku 2012, a to je napríklad vyplatenie mesiacov október a november tohto roka, musia byť v rámci rozpočtu uvoľnené. Okrem toho Európsky parlament sa bude sústrediť na svoje priority, rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Návrh rozpočtu komisie v tomto prípade aj v prípade záväzkov, napríklad eh, v rámci kruhu 1A, sa dá ešte zlepšovať. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, eh, my sme ochotní seriózne spoločne pracovať na vyriešení všetkých otvorených otázok. Aj my chceme rozpočet na rok 2013. Sme ochotní rokovať, sme otvorení rokovaniam a máme nádej, že po predložení nového návrhu, na ktorý predloží komisia, keď konanie sa opäť spustí, tak aj na rade vyhra názor, že treba platiť vlastné faktúry a účty. No a pozitívne slova na záver minimálne sa nám podarilo na to, že parlament na tom trval a ja osobne som za, za to zasadil a ďakujem všetkým zúčastneným, hlavne vám kolega Lamasur, ale aj vám pán Lavia alebo pani Balcány. Spoločne sme bojovali za to, aby sme presvedčili členské štáty o tom, že opravný rozpočet číslo 5 pre rok 2012 čo sa týka mobilizácie Fondu Solidarity pre obete, e, pre obete zemetrasení, dokázali tento rozpočet veľmi rýchlo prijať. A tak sme dnes na obed prijatím tohto rozpočtu ukázali aj aktívnu solidaritu s jedným členským štátom a jeho obyvateľmi. Pán minister Mavrojanis a ja sme pred pár minútami tento, e, tento doplnok rozpočtu podpísali tak aby um, boli tieto peniaze poskytnuté tým, uh, ktorý, ktorých uh, najviac zasiahlo zemetrasenie uh, v regióne Emilia Romania. No a dúfame, že aj ďalšie rozpočtové otázky sa skončia pozitívne a v decembri na pléne budeme alebo príjmeme tiež opravný rozpočet číslo 6 v dostatočnej výške, ako aj e, solidný rozpočet. No a na záver dovolte mi ešte skonštatovať, že pre mňa rozpočtové konanie doteraz bolo veľkou neznámou, minimálne vo funkcii predsedu Európskeho parlamentu. Musím uznať, že som sa veľmi veľa naučil a hlavne som sa naučil a poučil o rozpore medzi pojmom rada a skutočnosť je členov. Rada nie je pán Mavrojanis, to nie sú tiež všetky členské štáty, ale na rade je niekoľko členských štátov, ktoré nie sú ochotné dodržať vlastné, vlastné sluby. Členské štáty, ktoré sú ochotné doviezť nás do deficitného rozpočtu. rozpočtu. Čiže žiadajú od nás to, čo z nedbanlivosti trpeli a praktizovali vo vlastných rozpočtoch ja som rád, že naši experti v parlamente, a myslím, že aj väčšina poslancov, nie je ochotná pristúpiť na takúto hru. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Das Wort hat nun der Kollege Giovanni Lavi. A slovo má pán kolega Giovanni Lavi, a nech sa páči. Vážený pán predseda, pán minister Mavrojanis, vážená pani komisárka, pani kolegovia. Ako povedal už pán predseda schulz e, v útorok vypršalo obdobie pre zmier. E, za toto obdobie sa Rade ani parlamentu a komisii nepodarilo dosiahnuť spoločnú pozíciu ohľadom rozpočtu 2013. Pozícia parlamentu bola jasná už od začiatku. My sme počiarkovali e, naše stanoviská vo formálnych a neformálnych rozhovor, že nie je možné mať rozpočet pred tým na rok 2013, aby sme uzavreli náš rok 2012. Čiže je správne, aby sme preskúmali e, problematiky opravného rozpočtu číslo 5. My sme e, dnes hlasovali na plenárke, dnes ráno. A to hlasovanie bolo váhavé nie je možné e, myslieť na platby z roku 2013, keď e, ten rozpočet, ktorý navrhol komisia, bol navrhnutý bez toho, že by sa zohľadnili platby e, z predchádzajúceho roku. Je tu riziku, že nebudeme mať rozpočet na rok 2013 a parlament sa posnaží vyhnať, vy, obísť toto riziko. Čo sa týka platieb, my žiadame dohodu, konsenzus na adekvátnej úrovni, vďaka ktorej budeme môcť vykonávať všetky komunitárne politiky. Ohľadom záväzkov sme hlboko presvedčení o tom, že musíme investovať do rastu, rozvoja a zamestnanosti. Toto sú priority rady a parlament e, si e, vybral tieto e, priority za svoje aj v prípade rozpočtu 2013. My si uvedomujeme, aké problémy majú členské štáty a zohľadníme to v rokovaní, ale to neznamená, že Európsky parlament je pripravený obetovať rast EÚ na oltár prísnych opatrení, ako to požadujú niektoré národné vlády. Ja Mám však nádej, pretože vidíme, že inštitúcie sa snažia. Som, mám nádej, že sa dohodneme a pripomínam, že v tejto procedúre, v, tejto, v tomto postupe má parlament spolurozhodovaciu právomoc. A e, my e, musíme dbať na správne zavadzanie komunitárnej politiky, ktoré budú prispievať k blahu európskych občanov. Now, Ďakujem a nasleduje pani Gardia Zabal Rubiao. Gracias, presidente. Komisario, presidente del... Ďakujem, pán predseda, vážený pán, kom, vážená pani komisárka. Eh, vážený pán predseda rady, v tejto diskusii si musíme pripomenúť dohodu medzi radou a parlamentom v roku 2013. Žiaľ, nemôžeme hovoriť o tejto téme, pretože sme sa nedohodli a dokonca sme ani nezačali diskutovať o tejto téme. Čakáme, aby sa rada rozhodla, že zaplatí nesplatené faktúry za rok 2012. Ako povedal pán predseda Šulc a e, spravodajte pre e, rozpočet pán Lavia, parlament zaujal veľmi logickú pozíciu. My nemôžeme hovoriť o ďalšom úštovnom období, keď sme e, nezaplatili alebo neuzavreli predchádzajúce obdobie. A tu sú nesplatené faktúry za 9 miliard eur, tie platby neboli zaplatené a e, postihuje to mnohých občanov. E, pán Mavrojany z občania mojej krajiny nedostali pomoc Európskeho fondu pre pomoc um, dôsledkov globalizácie. To sa týka aj Talianska, Rakúska a takisto aj Dánska. Nielen, že sú tým dotknutí pracovníci, ale aj študenti nevedia, či dostanú um, štipendia Erasmus. Uh, výskumníci a zamestnanci univerzit nevedia, či uh, uh, dostanú plat za svoju prácu, pretože rada sa rozhodla, že to nezaplatí. To nemôžno prijať a preto rokovania nemôžu napredovať a teraz čakáme, aby komisia urobila to, čo treba. Komisia pozná stanovisko parlamentu a nazdávame sa, že v rozpočte je dosť eh, manevrovacieho eh, priestoru, aby sa pridelili prostriedky na rôzne európske eh, programy, napríklad 7. rámcový program, ďalej vzdelávanie a mobilita, ktorý je venovaný našej mládeži. My sme toto obhajovali aj v iných diskusiách. V podstate nie je žiadny rozdiel v prioritách medzi radou a parlamentom a myslím si, že veľmi rýchlo môžeme dosiahnuť uspokojivú dohodu ale ťažko sa bude dohodnúť na úrovni platieb. Ak nechceme znova paralizovať programy, eh, ak, nechceme, aby, ak chceme, aby študenti dostali svoje štipendia, tak potom komisia nemôžeme znižovať svoju, svoje, návrhy, svoj návrh, musí ho zvýšiť pretože vieme, že ani novembrové, ani decembrové faktory neboli splatené v roku 2012 a potrebujeme ešte viac peňazí v roku 2013 po dvoch rokoch sľubov tieto záväzky neboli dodržané a parlament znova e, prijal spojené, e, spoločné vyhlásenie, keď rada povedala, že e, poskytne peniaze, keď to bude potrebné, ale my sa už nedopustíme tejto chyby. Ak nemáme rozpočet, tak to je preto, lebo rada nechce splniť tvoje, svoje záväzky. Pán Vavrojanis, vy určite chcete dohodu, ale všetko je v rukách rady. Ďakujem. Pán Mulder. Ďakujem, pán predseda. No už pán predseda Šulc tu už nie je, ale vo svojich úvodných slovách podľa mňa veľmi dobre opísal, o čo tu ide. Problém s radou je, že síce sa tu robia ústupky, a potom nejaký pokrok a následne sa na to zabudne, potom sa tu zase povie, že nie je možné vyhoviť požiadavkám parlamentu a preto treba jasne povedať, že takto to ďalej ísť nemôže. Nie, podľa mňa je to úplne jasné. Ak sa podpíše nejaká zmluva, príjmu sa nejaké záväzky, tak následne, keď príde účet, nie je možné ho nezaplatiť. E, účty platiť treba, je to tak všade a platí to aj pre Európsky parlament. Nedá sa len tak povedať, že Európsky rozpočet nemôže stúpať viac než inflácia a tak ďalej, ale ak e, boli prijaté nejaké záväzky, tak tieto záväzky treba eh, uspokojiť, treba ich zaplatiť. Um, eh, môžeme si položiť otázku, či sú odhady komisie správne alebo nie a potom eh, môže dochádzať aj k určitým nedorozumeniam. Ak by sme mohli veriť niektorým členským štátom, tak uh, rozpočet by uh, nemal stúpnuť o 6 či 7 ale snáď aj zdvojnásobiť sa. A uh, E, teda vieme z úrovne členských štátov, že toto je, tu je orgán, teda máme orgán, ktorý dokáže podrobne preskúmať, že či tie odhady, ktoré členské štáty uviedli komisii, sú korektné alebo nie. Inak mám dve minúty, rečnícky čas, nielen jednu minútu. A treba okrem toho preskúmať, či sú tie odhady správne alebo nie. A ak to tak je, tak by tá platba, to vyplatenie malo byť také komplikované. Ak sú tie odhady nižšie, tak napriek tomu treba e, dodržať e, záväzky. A ďakujem následne pán Ashworth. Pán predseda. Nes, nes, neschopnosť dohodnúť sa e, v zmierovacom konaní je podľa mňa polotovania hodná, vysiela to nesprávny signál na verejnosť, vzniká dojem, ako keby parlament odmietal spolupracovať, pokiaľ nedostane viac peňazí. A v skutočnosti predseda parlamentu, než odišiel zo snehovne, veľmi jasne predostrel, ako to vyzerá. Je to technický spor, je to retrospektíva týkajúca sa 9 miliard eur, a to je suma zohľadnená v tom e, navrhovanom doplne rozpočtu číslo 6. Tak ako povedal pán Mulder, treba sa z toho poučiť, že musíme tu mať oveľa väčšiu kontrolu, pokiaľ ide o odhady zo strany členských štátov, ale bezprostredne. E, teraz chceme zmraziť rozpočet 2013. Plne akceptujeme, že nie je možné e, očakávať, že takýto veľký záväzok sa jednoducho prenesie nejak do budúcnosti. Viac než 20 miliard eur z roku 2012 na rok 2013 je jasné, že toto je vec, ktorú musí vyriešiť rada a preto si myslím, že my v parlamente by sme sa mali pozitívne angažovať v rokovanie s radou, aby sme sa dopracovali k rýchlemu ukončeniu. Ďakujem. Pani Andreasen, pán predseda, nie je tajomstvom, že zmierovanie, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2013, zlyhalo ešte predtým, než začalo. Súvisí to s tým, že komisia e, požadovala tých 9, 9 miliard navyše na krytie ročných platieb ja som bola skeptická, pokiaľ ide o tieto dodatočné prostriedky. A väčšina členských štátov si nedokáže e, dovoliť spolufinancovanie v časoch krízy. Treba si spomenúť, že vo februári tohto roku, dva mesiace po uzatvorení účtov e, e, za rok 2011, nám rozpočtový komisár povedal, že, je tu, e, že tu chýba 11 miliard eur. Potom v apríli, o dva mesiace na to, nám povedal, že je tam prebytok 1,5 miliardy. Potom e, na zmierovaní minulý týždeň pán Levandovský znížil potrebu platieb na rok 2012 o 1,5 miliardy eur. Takže ktoré číslo je vlastne teraz to skutočné? Toto závažne e, ovplyvňuje dôveryhodnosť rokovaní, najmä teda e, komisiu. Komisia by nemala dostať žiadne ďalšie prostriedky, pokiaľ nedokáže predložiť spolahlivé a presné informácie. Ja to hovorím už mnohé roky. Ďakujem pekne. Pán Budikofer, modrá karta. Eh, akceptujete mm, túto modrú kartu? Áno, takže nech sa páči, pán Budikofer. Eh, ctená kolegyňa, rád by som sa opýtal, ako označujete v podnikateľskom živote dlžníka, ktorý, keď je požiadaný uhradiť svoje dlhy, vyhlási, že jednoducho nemôžem si to dovoliť. Ďakujem pekne. That... Ďakujem. Jediný kompromis, eh, ku ktorému sa Rada a členské štáty dopracovali, eh, bol, že eh, tam minulý december na rozpočet 2012 bolo schválené nejaké číslo. To, že Rada povedala, že mm, v prípade potreby tam môžu dať ďalšie prostriedky, to sa vzťahuje na neočakávané udalosti, napríklad záplavy v Taliansku. Ale 9 miliard eur, čo je takmer 7 rozpočtu na rok 2012, to naozaj je neakceptovateľné a ukazuje to, že nemáme eh, spolahlivé účtovníctvo v komisii. Ďakujem. Pán Gariga, ešte sa chce niečo opýtať? Akceptujete? Takže pán Gariga, nech sa páči. Pani Andreasen, myslíte si, že účty, ktoré vystavili členské štáty a odovzdali komisii, e, sú dôveryhodné alebo nie? Myslím si, pán Gariga, že by sme mali mať dôkazy že tie projekty efektívne fungujú. Čiže treba mať... To, to by bol ten dôkaz, že sú potrebné tie peniaze. Nepotrebujeme zrazu len tak 9 miliard eur z zo dňa na deň. Je mi ľúto. Ďakujem. Okay, we move on to... Dobre, následujúci rečník je pán Mavrojanis. Nech sa páči za radu. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem, eh, pán predseda, vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, vážená pani komisárka. Eh, je nám veľmi ľúto, že eh, zmierovací výbor, ktorý bol zvolaný po poslednej oktobrovej plenárke parlamentu, nedokázal dosiahnuť konsenzu sú s ohľadom textu, ohľadom rozpočtu na rok 2013 naše predsedníctvo eh, sa snažilo o najpozitívnejší eh, výsledok. My sme sa snažili zmieriť jednotlivé pozície, ale na, na konci sme museli uh, prijať to, že naše rozhodnutia sa líšia a žiaľ, že nie je možné dosiahnuť konsenzus. Rada sa nazdáva, že by sme mali pokračovať v rokovaní a najmä v poslednej, poslednom období. E, my sme dosiahli istý pokrok, aspoň sme schválili e, istý prvok a to um, opravný rozpočet e, číslo 6 a zmobilizovali sme 6 e, miliónov eur e, zo Solidarity, pre Solidaritu s Talianskom. A mali sme isté zmeny ohľadom návrhu rozpočtu a napriek tomu sa nám nepodarilo byť dostatočne flexibilní ktorá bola potrebná preto, aby sme urobili istý pokrok ohľadom rozpočtu 2013. Mandát, ktorý dostal zmierovací výbor, bol ten, že sme sa mali dohodnúť ohľadom rozpočtu 2013, ale nebolo možné vyriešiť tento problém a preto sa navrhol opravný rozpočet číslo 6 a tu je tých 9 miliárd e, zakotvených v platbách na rok 2013. Pani Arbiali má pravdu, ale Erasmus a globalizácia e, stoja mimo rozpočtu 6 a e, vieme, že je to urgentné. Rada je stále pripravená, že bude diskutovať o rozpočtovom balíčku, a zavezujeme sa, že e, vyrovnáme platby, ku ktorým sme sa zaviazali. Ale naďalej sme toho názoru, že e, nemôžeme to riešiť izolovane. Ak chceme nájsť vyvážené riešenie, tak potrebujeme konsenzus všetkých strán. A e, vlastne tu je to spojivko medzi našimi pozíciami chceme nájsť riešenie Eh, v oblasti tohto rozpočtu v roku 2013, aby sme zabezpečili kontinuitu jednotlivých európskych programov a akcií, lebo obi, eh, dva tieto programy by mali byť financované z príspevkov členských štátov. Ale samozrejme, keď to hovorím, tak musím jasne zdôrazniť, že eh, my rešpektujeme práva a výsady Európskeho parlamentu a úsilia Eh, ktoré boli vyvinuté v rámci rozpočtového eh, postupu. Ehm, v niektorých eh, okolnostiach je to naozaj potrebné. Teraz nám zostáva iba pár týždňov do koncu roka. Budeme mať nový návrh rozpočtu od komisie a budeme súľaďovať naše pozície medzi našimi inštitúciami. Samozrejme, že by som bol radšej, keby sme e, mali dočinia s inou situáciou ako s tou, ktoré čelíme dnes. Ale mám stále nádej, že e, dosiahneme pozitívny výsledok. Predsedníctvo Cyprusu urobí všetko preto, aby sme e, napredovali v tejto záležitosti. Počítame s Európskym parlamentom v tom, že sa zapojí do konštruktívneho dialogu. Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, som presvedčený o tom, že naša kolektívna dôveryhodnosť pôjde o našu spoločnú dôveryhodnosť mali by sme dosiahnuť konsenzus Ide tu o dôveru občanov. E, som presvedčený o tom, že dosiahneme e, kompromis. Cyperské predsedníctvo a ja osobne som presvedčený o tom, že dosiahneme úspešné výsledky. Ďakujem za pozornosť. Thank you so much. Now, Mrs. Hedegaard for the Commission. Ďakujem. Teraz pani komisárka Hedegaard. Ďakujem. Ďakujem, predseda. Najskôr by som chcela informovať parlament o tom, že bohužiaľ pán Levandovský musel ísť do Bruselu e, na naliehavé prípravy viadrečného finančného rámca. A preto ja by som teraz jeho mene a mene celej komisie chcela najskôr zopakovať to, čo povedal predseda v e, jeho úvodných posta- e, pripomienkach a to je, že privítal e, prijatie opravného rozpočtu číslo 5, čo pomôže občanom regionu Emilia Romania a to je jeden príklad z toho, čo európske peniaze môžu urobiť a dokázať a prečo sú také dôležité. Už e, komisia ľutuje, že nebolo možné dosiahnuť e, rozpočet na rok 2013 A v rámci zmierovacieho konania. Stále sme presvedčení, že sa nám podarí do konca tohto roku nájsť riešenie. V nadchádzajúcich dňoch komisia predloží nový návrh rozpočtu podľa článku 314 zmluvy. Aj keď sú rozdiely medzi stanoviskami Rady a parlamentu, zmierovací výbor už dosiahol istý pokrok pri identifikácii istých elementov kompromisu rozpočtu na rok 2013. Komisia toto zohľadňuje pri prípravách nového návrhu rozpočtu. Komisia takto dúfa, že bude maximalizovať šance, aby parlament a rada dosiahli dohodu o rozpočte na rok 2013 do konca tohto roka a tým predišli možnosti 12. Úroveň platieb je kľúčovou nevyriešenou otázkou. Počas zmerovacieho konania a sa hovorilo o nedostatočných platbách a, a dodatočných platbách, ktoré žiadala komisia na rok 2012 všetci si veľmi dobre uvedomujeme hospodárske problémy, ktorým Európa čelí a rovnako úsporné opatrenia, ktoré sú príjmané v členských štátoch. Avšak Európska únia musí plniť svoje právne záväzky, ktoré vyplývajú zo záväzkov súčasného a minulých rozpočtov. Návrh opravného rozpočtu 6 je stále na stole a všetci uznajú, že účty treba platiť. Tak ako povedal pani Andreasen, sú to reálne účty, reálne záväzky, nie sú to žiadne odhady a ide tu tiež o našu dôveryhodnosť. Rozumným riešením, aby sme splnili potreby platieb na rok 2012 a v rozumné riešenie treba nájsť a teraz, ak si chce Európska únia zachovať svoju dôveryhodnosť voči národným a regionálnym orgánom, ako aj voči malým a stredným podnikom, výskumníkom, a tak ako už bolo aj povedané študentom, ktorí čakajú platby e, v programoch ako je Erasmus a rámcový program pre výskum. Komisia hovorí, že adekvátna realistická miera platieb je dôvodná, e, potrebná na to, aby sme dokázali podporovať opatrenia na rast a zamestnanosť, čo sú ciele všetkých inštitúcií. Dovolte mi vrátiť sa ešte k rozpočtu na rok 2013 a k tomu, čo prichádza nás ďalej. Komisia vyvinie maximálne úsilie, aby predložila nový návrh rozpočtu, čo bude dobrý, dobré východisko pre dohodu medzi radou a parlamentom a aj naďalej bude uh, podporovať rýchle prijatie rozpočtu na rok 2013. Podobnú situáciu sme zažili už v roku 2010, keď sme prijali prvý rozpočet podľa Lisabonskej zmluvy a tam po zlyhaní zmierovacieho výboru všetky inštitúcie veľmi inštri- e, intenzívne a konštruktívne spolupracovali a umožnili také prijatie e, rozpočtu na rok 2011. No a na záver by som chcel povedať a uviesť niektoré z dôsledkov, e, ktoré by so sebou prinieslo neprijatie roz, rozpočtu, pretože myslíme, že ich netreba podceňovať. Len pár príkladov uvediem. Implementácia kľúčových programov a opatrení EÚ, bude posunutá. A tam bude platiť napríklad neskoré platby, na priame platby v polnohospodárstve, keďže 75 až 80 prostriedkov na priame, priamu pomoc a sa vyplacajú v januári, februári budúceho roka. Bolo by nemožné mobilizovať akékoľvek špeciálne nástroje, ako napríklad nástroj Solidarity EÚ alebo Fond na prispôsobenie globalizácii alebo e, núdzovú pomoc a niektoré z regulačných agentúr EÚ, ktoré len začínajú pracovať, by mali obrovské problémy pri plnení svojich úloh. A to by platilo napríklad pre e, agentúru pre IT systémy v oblasti vnútorných vecí, ktorá začne fungovať v nadchádzajúcich dňoch. Viem, že tak Európsky parlament, ako aj cyperské predsedníctvo si tieto rizika uvedomujú a že sú ochotní spolupracovať aby sme v nachádzajúcich týždňoch dokázali vydláždiť cestu stabilnej finančnej dohode. Ja vyjadrujem úprimnú nádej komisie, že nájdeme riešenie a spoločnými snahami sa nám podarí v decembri a v parlamente podporiť rozpočet na rok 2013, ktorý zohľadní potreby, prispieje k hospodárskému rastu a ukáže schopnosť Európskej únie konať, pretože to je najlepší signál, ktorý v týchto ťažkých časoch môžeme občanom EÚ vyslať. Dobre, ďakujem pekne. Teraz pán Lamasúr. Oui, merci, ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda rady, vážená pani komisárka. Parlament ukázal svoj realistický pohľad na rozpočet a svoju zodpovednosť. Počas eh, dvoch rokov kvalifikovaná väčšina tohto parlamentu príjmala platby, ktoré boli odhlasované radou ministrov bez toho, že tam pridal jedno euro. Eh, parlament dohľadal na to, aby boli pokryté rovnaké politické priority eh, a to sú priority, ktoré sú aj prioritami rady. Napríklad fakt rastu. A my sa správame podľa zodpovednosti, keď hovoríme, že e, o rozpočte 2013 môžeme diskutovať až potom, kým e, nevyriešime tie platby z rozpočtu 2012. E, žiadny z ministrov nepopiera objem týchto nesplatených faktúr, čiže 9 miliard, ale niektorí nechcú platiť za programy, ktoré neboli v celosti vykonané v roku 2012 tento postoj protirečí e, rozpočtu 2012 tak, ako sme ho odhlasovali. Pán predseda prečítal e, ten záväzok o prijatí opraveného rozpočtu, ale je to proti zmluve, pretože uh, Rozpočet EÚ musí byť vyrovnaný, odhlasovaný vyrovnanie, ale takisto musí byť aj rovnoprávne vyrovnanie výkon zaplatený. My nemôžeme prejsť do ďalšieho roku s takýmto dlhom 9 miliard eur. A ak odmietneme e, zaplatiť e, faktúry e, minulého roku, tak tým ohrozíme rozpočet na 2013. A e, tí, ktorí by na to zabudli, e, tak tento rozpočet 2013 pripomína to, či to je už na 7 e, rokov alebo na 1 rok, nič nie je možné bez súhlasu parlamentu. Ja dôverujem a my dôverujeme komisii a vítam tu nového komisára pre rozpočet dôverujeme, že budeme mať nový text a takisto dôverujeme cyperskému predsedníctvu, ktoré bolo veľmi aktívne pri príjmaní dôležitých iniciatív. Ďakujem. Pán Von. Ďakujem pekne, predseda. Ja som bol na zasadnutiach zmierovacieho výboru ako spravodajca pre odpoč- eh, rozpočet parlamentu, avšak o týchto veciach sme nehovorili kvôli diskusiám o opravnom rozpočte číslo 5 a 6. A som veľmi rád, že rozpočet číslo 5 bol schválený. Pre nás v parlamente to bola morálna otázka a nie finančná alebo rozpočtová otázka, takže sa veľmi tešíme. Avšak som sklamaný, že sme sa nedokázali dohodnúť na opravnom rozpočte číslo 6. Mám obavy, že naše záväzky nesplníme a ešte znepokojenejší som kvôli budúcnosti niektorých programov a projektov a dúfam, že rada sa dokáže medzi sebou dohodnúť v týchto otázkach, pretože toto je skutočne boj na rade a to treba vyriešiť. Ale teraz sa stručne niečo poviem k rozpočtu parlamentu a ostatné oddiely. No, ja chcem povedať, že my sme náš nárast obmedzili na 1,4% a sam, to 1,9 a toto číslo a samozrejme zahrania dodatočné náklady na Chorvátsko a valorizáciu miesta. Takže reálny nárast je len približne 0,6 a myslím, že parlament na to môže byť hrdý. No a čo sa týka ostatných oddelov, a tak sú tu len dve nevyriešené otázky. Poprvé celkový, celková miera navýšenia pre iné inštitúcie, ale rada stále chce zmraziť eh, paušálne náraz pre všetky inštitúcie. Myslíme, že to je zlé, pretože všetky inštitúcie majú rôzne, rôzne potreby a preto im priznať treba nejaký eh, nárast. Avšak eh, treba to udržať pod mierou 1,9%. No a ďalšia nevyriešená otázka, to je 1,7 navýšenie miesta, ktorá, ktorá je teraz predložená na súdny dvor. Parlament si myslí, že je opatrné a múdre, aby 1,7 nárast miest bol v rezerve. A skutočne situácia by sa mohla zhoršiť, pretože ak to súd zdrží, tak sa môžeme vrátiť do situácie z 2007, takže eh, by sme boli radi, ak by rada ustúpila a potvrdila, že eh, navýši mzdy o 1,7 Parlament si myslí, že to je múdre a opatrné. Dobre, ďakujem pekne. A pán Alvaro tu nie je, takže slovo dostáva a vidím modrá karta pána Tenoka. Príjmate ju, pán Von? No, ďakujem pekne, vážený pán Von. E, ja si vás veľmi vážim, ako iste viete, a spolu jazdíme aj do parlamentu. Avšak, ako môžete odôvodňovať v súčasnej hospodárskej situácii, hlavne vo Veľkej Británii, e, kde sú zmrazené mzdy, alebo ľudia štátne správy, zo štátnej správy sú prepušťaní kvôli úsporným opatreniam, e, že eurokrati sú pred týmto imúnmi, imúnni a môžu si navyšovať mzdy. Myslím, že v absolútnych číslach by mali mať zmrazené platy, alebo by sme mohli dokonca hovoriť o znižovaní. Ďakujem pekne, pán Von. Ďakujem, predseda. Ja nehovorím o e, zásluhách alebo o tom, či si niekto zaslúži 1,7%. Ja hovorím o tom, že e, súdny dvor možno to zmrazí a preto to budeme musieť vyplatiť, či chceme alebo nie. No a preto je dobré pre parlament, aby to dal do rezervy a myslím, že to je múdre pre ostatné inštitúcie, aby tieto peniaze dali do rezervy. Ďakujem pekne. Um, to, uh, Ďakujem pekne. Uh, pán Morganti. Ďakujem, pán predseda. Keďže zlyhalo zmierovacie konanie, vyplynulo e, z toho mnoho vecí, najmä problémy Európy. E, jedna e, z hanebných stránok odtedy, kým existuje EÚ, je mnoho signálov, ktoré sa uberajú týmto smerom. Členské štáty už nemôžu a nevedia počúvať požiadavky komisie. Európa sa nedarí vytvárať hodnoty. Jedna vec je však jasná. Záväzky sa musia dodržiavať a teda programy ako napríklad Erasmus musia mať potrebné zdroje, aby mohli pokračovať. E, v budúcnosti potrebujeme pragmatický a menej ideologický prístup, e, ktorý zdôrazní hlavne priority. A prvá vec, ktorú musíme zmeniť, je táto Európsku Európska únia, ako ju máme teraz, pretože už jej nik neverí, ani členské štáty, ktorú chceli, ale teraz sa o ňou už nechcú zaoberať. Ďakujem. A teraz ideme na každý aj. Mrs. Pani Basescu, prvá rečnička. Ďakujem, e, vážený pán predseda. E, fakt, že rokovania medzi radou a parlamentom o rozpočte 2013 zlyhali, e, tento fakt je polutovania hodný. Rozdiely v pozíciách medzi jednotlivými inštitúciami boli príliš veľké na to, aby sa dosiahol kompromis. Ale treba nájsť riešenie pre eh, rozpočtový schodok eh, z roku 2012. Inak potom ohrozíme aplikáciu politík EÚ na budúci rok. Ja podporujem ten fakt, aby platby smerom členských štátov eh, pokračovali, ako to je v prípade Erasmu. Okrem toho sú tu ďalšie programy,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 procedury pojednawczej nie mogliśmy zgodzić się na rozpoczęcie roz... A preto zmierovacie e, konanie je... E, to, musíme naďalej hovoriť o rozpočte 2012 e, a preto potrebujeme zdroje, aby sme pokryli naše záväzky. Naozaj potrebujeme prijať pozmenený, opravený rozpočet je to v záujme členských štátov, pretože tieto e, finančné prostriedky sa vrátia k členským štátom v, v podobe e, splatených výdavkov, napríklad kohezný fond. Tieto zdroje e, pôjdu vedcom a agentúram, ktoré spravujú program Erasmus rozriešenie rozpočtu a toho schodku v roku 2012 nás potom posunie k riešeniu rozpočtu 2013, ale povedzme to jasne. Bez toho, že nebudeme mať dostatočné príspevky členských štátov, tak naša dôveryhodnosť eh, bude ohrozená. Pán Savana, máte slovo. Puhemies, euroopan unioni tarvitsee budjetin joka rakentaa eurooppaan tasa arvoa taloudellista. ďakujem európska únia potrebuje rozpočet aby sa zvýšil ekonomický rast aby sme riešili aj e, zamestnanosť v eú. E, veľmi sme sa snažili, aby sme pozmenili rozpočet, ale teraz to, čo tu máme, je taká situácia, že vlastne my sa snažíme získať prostriedky z jednotlivých zdrojov. A musíme to povedať ľuďom. Nie je to jednoduché a nie je to lacné, ale toto je vlastne to posolstvo, toto je správa. Členské štáty potrebujú jasné smerovanie ohľadom rozpočtu, potrebujú ukázať, že majú zodpovednosť a musíme ukázať, že tie peniaze máme občanov, lebo potom budú škrty v rozpočte. A na konci celej procedúry musíme povedať, že musíme celú túto štruktúru znova postavať a musíme postavať správne, pretože e, toto je vlastne Európska únia. Ďakujem. Pán Rubik. Ďakujem, pán predseda. V zásade ide o to, že sme sa e, zaviazali realizovať niektoré programy, schválili sme ich, skontrolovali a teraz ide o to, aby sme ich aj zaplatili. Určite zaplatené budú otázka, len že kedy. E, ak sa teraz v rozpočte 2012 e, nedohodneme v rozhovoroch na rok 2012, tak sa to preniesie na rozpočet 2013. Ak sa nedohodneme tam, tak tie horné limity budú e, použité ako nejaký základ na a teda to, e, tá úprava o 12 nám uľahčí celé tie platby vlastne uhradzať, ale um, takisto dvojtretinová väčšina rady a, sú, a bude potrebný súhlas aj Európsky, Európskeho parlamentu. Myslím, že je dôležité, aby sme ukázali európskym občanom, že európske programy naozaj e, tvoria pridanú hodnotu práve v čase krízy, kedy sú tu e, deficity rozpočtu, potrebujeme e, teda aj oživiť hospodársky život a treba sa teda dohodnúť a to na programoch, ktoré tvoria pracovné príležitosti a teda pomáhajú hospodárskému rastu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani Holmajer. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa pripájam ku kolegom, že staré účty, ktoré tu sú, treba zaplatiť a treba sa vyhnúť tomu, aby e, sa to celé predražilo tým, že tam budú nabiehať ešte aj úroky. Dôveryhodnosť e, u občanov neposilníme tým, že e, žiadosti, pri ktorých sme im prislúbili právnu istotu a peniaze, im vlastne nepreplatíme a preto je nevyhnutné, aby sa sformoval tento doplnkový rozpočet. Čo sa týka roku 2013, budeme mať ten problém, že v končnom dôsledku, keď bude príliš nízky, tak na konci bude nás očakávať ešte vyšší doplnkový rozpočet, pretože tie záväzky na e, platby z minulých rokov na nás takto spadnú a dôsledky E, budeme mať e, aj e, napriek tomu. Ak teda naozaj chceme niečo zmeniť, tak tie otázky záväzkov na platby treba prediskutovať v rámci toho viacročného finančného rámca, ale minulosť nedá sa riešiť tak, že sa spochybní právo. Som ale vďačná rade a cyperskému predsedníctvu rady, že tak intenzívne rokujú. Ďakujem. Týmto sa končí voľná rozpráva. Nech sa páči pani Hedegaard, komisia. Ďakujem, budem veľmi stručná. Ako som už povedala, e, do konca tohto týždňa komisia predloží nový návrh na základe toho, čo sme počuli, tak e, zo strany rady aj parlamentu. Všetci vieme, že naozaj e, čas je rozhodujúci. No v komisii sme toho názoru, že ak je politická vôľa, tak ešte stále bude možné dopracovať sa k tomu rozpočtu na rok 2013. Aj táto rozpráva ukazuje, to, čo všetci vieme, že to je to minimum, čo od nás očakávajú v tomto štádiu naši občania. Ak sa nedokážeme na tom dohodnúť, nebolo by to, eh, teda nielen, že by to nebolo dobré, ale bolo by to aj eh, veľmi zlé, takže budeme veľmi intenzívne pracovať na to, aby sme v nadchádzajúcich eh, týždňoch a mesiacoch, ktoré nám ešte ostávajú, to všetko dokončili. Pán Mavrojanes, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcel by som poďakovať za veľmi povzbudivú výmenu názorov. My by sme všetci boli za to, aby e, výsledky zmierovania boli pozitívne. Všetci vstupujeme do tých diskusí s týmto želaním a pracujeme na pozitívnom výsledku. Koniec e, zmierovania minulý týždeň bez výsledku bol aj signálom z toho intenzívneho úsilia a nevzdania sa. Ja, pán predseda, chcem e, poďakovať e, pánovi predsedovi Lamasúrovi a kolegom v Európskom parlamente za veľmi konštruktívneho ducha a ďakujem aj komisárovi Levandovskému a komisii. Rozpočtové konanie tohto roku e, prebieha za veľmi komplikovaných podmienok a preto musia všetky strany vynaložiť mimoriadne úsilie, ak sa máme dopracovať k dohode a dosiahnuť realistické vyrovnaný rozpočet na rok 2013. Cyperské predsedníctvo rady a ja osobne urobím všetko, čo bude v našich silách, aby sme dosiahli do konca tohto roku pozitívny výsledok ja chcem dodať, že očakávame od komisie, že zohrá svoju tradičnú úlohu e, čestného sprostredkovateľa a očakávam teda ten nový rozpočet od komisára Levandovského, čo nám uľahčí ďalšie, ďalšie diskusie. Ďakujem ešte raz za pozornosť a pochopenie. Well, thank you very much. Thank you. Ďakujem pekne pán komisár, ďakujem pekne kolegovia za túto rozpravu. A teraz prejdeme k otázkam na ústne zodpovedanie konferencia o zmene klímy v Dauhe.